ma informovali, že Hano Takula nahradí pána Oliho Rena od 22. apríla tohto roka. Vítam nového kolegu a vzhľadom na článok 3 odsek 2 rokovacieho poriadku, pokiaľ nebudú jeho pravomoci overené a pokiaľ nebude prijaté rozhodnutie o prípadných námietkách, Pán Takula zasadá ako plnoprávny člen parlamentu a jeho orgánov, pretože podpísal vyhlásenie, že nezastáva žiadnu funkciu, ktorá by bola v rozpore s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.